schválené v riadnom konaní a názvy budú zverejnené v zápisnici z tejto schôdze. Definitívny návrh E, programu schôdze v zmysle, prijatý v zmysle článku 196 dostali. Na e, stredu dala návrh GUE e, zjednotená ľavica, ale pýtam sa najprv ešte, či sú nejaké zmeny na, návrhy na zmenu na, rok, na rokovanie dnes pondelok. Nie, na útorok. Tiež nie. Na stredu frakcia GUE navrhla aby sa Eh, rokovalo o rozhodnutí týkajúcom sa Japonska, že sa v, sezóne 2016 začne opäť eh, rybolov a malo by to byť eh, završené uznesením, o ktorom sa bude hlasovať na júlovej plenárke. A pani Hazekamp dostane slovo na odôvodnenie tohto návrhu. Nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Ja, beste collega's, ik wil... Ďakujem pekne, vážené kolegyne a kolegovia. Chcem vás požiadať, aby ste po o, otázke na ústne zodpovedanie e, týkajúcej sa rybolovu veľrýb, aby toto bolo zahrnuté na e, program rokovania v júli. V nadchádzajúcom roku chce Japonsko vyloviť okolo 4000 veľrýb, zabiť teda takýto počet veľrýb a v Tichom oceáne už sú e, takíto rybári na r, e, lodiach, e, ktorí teda lovia veľryby. Ide o veľryby, ktoré môžu naraz až do dĺžky 21 metrov. Je to jedno z najväčších zvierat na našej planéte. V roku 1900, od roku 1986 platí zákaz lovu veľryb, avšak Japonci zanedbávajú tento zákaz, nezohľadňujú ho a e, chcú sa teda Európania iba prizerať, ako e, za, sa zabijú ešte posledné veľryby, alebo sa budeme proti tomu brániť. Ja sa vyslovujem za to a dúfam, že podporíte tento návrh. Ďakujem. Ďakujem. Chce niekto hovoriť v prospech návrhu pani Házekamp? Nech sa páči, pán Lambert. Pán predseda, naša skupina podporuje žiadosť. Myslím si, že je dosť jasné, že ide o e, vyhynujúci druh a je to asi najväčší zver, ktorý žije na e, mori, na zemi, ale je dôležité, aby parlament e, nestrácal z pohľadu aj otázku biodiverzity. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vysloviť proti tomuto návrhu? Nikto. Takže môžeme nechať hlasovať o tomto návrhu a menovité hlasovanie, prosím, Hlasujte, ak súhlasíte s návrhom pani Hazekamp. Nie, menovité. Takže otváram hlasovanie. Nech sa páči. Hlasovali všetci. Pýtam sa ešte raz, hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Der Antrag ist Žiadosť bola prijatá. Na štvrtok požiadala skupina EPP, aby rozpráva a hlasovanie ohľadne porušenia ľudských práv právneho štátu e, bola presunutá z predpoludňa na popoludne ako posledný deň programu, podprogramu. Na odôvodne dostane slovo pán Preda, nech sa páči. Merci, merci Ďakujem pekne, pán predseda. Je to požiadavka, ktorú nevznášame poprvýkrát a dôvod je ten istý. A síce tradične sa tento parlament vyjadruje k otázkam ľudských práv vo štotok popoludní. Dokonca sa to nazýva akoby e, popoludním z rozprav o ľudských právach a teda Ehm, Nechápame, prečo by to malo byť predpoludním. No a nedávno sme do popoludňa presunuli iné rozpravy na miesto tejto výmeny e, ohľadne naliavých otázok a ľudských práv. Takže chceme, aby sme sa vrátili k tomu, ako to bývalo donedávna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vysloviť za návrh pána Predu? Chce sa niekto vysloviť proti tomuto návrhu? Takže budeme hlasovať. Kto súhlasí, prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže tento návrh bol zamietnutý. To bolo dosť jednoznačné. Dobre, nech sa páči. Elektronické hlasovanie je otvorené. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Na 96 eh, proti 205. To je dosť tesný výsledok, dobré. Takže eh, plán práce na tento týždeň je stanovený a teraz pristúpime k vyhláseniu komisie o zasadnutí OSN na vysokej úrovni o HIV AIDS. Slovo má pán komisár Andriu Kajtis. Nech sa páči, máte slovo.